Dobré ráno, kolegovia. Srdečne vás vítam na našom vypočutí v mene nás oboch spolupredsedajúcich, mojej spolupredsedajúcej pani Blinkevičiute, ktorá zastupuje výbor FAMA a tiež v mojom mene by som ho chcel privítať. Toto vypočutie dnes je možnosťou pre poslancov aj z výboru FAM, aj z výboru LIBE aby sme si vypočuli názory expertov z hľadiska implementácie Európskeho ochranného príkazu, čo je veľmi významná legislatíva pre oba naše výbory, aj pre európskych občanov. Táto smernica zavádza mechanizmus vzájomného uznávania ochranných opatrení v trestných veciach. Ustanovenia tejto smernice sa musia implementovať v národnej legislatíve členských štátov do 11. januára 2015 Teraz takmer 3 roky neskôr sú čoraz e, silnejšie obavy o efektívnosti Európskeho ochranného príkazu. Dáta, ktoré si k dispozícii, naznačujú, že iba 7 takýchto príkazov bolo zatiaľ vydaných a to je veľmi znepokojúce pre nás všetkých. Poslanci celkom iste o tom ešte budú hovoriť, e, ako aj moja spolupredsedajúca Vilia. Postupne, ako sa dostaneme do e, vypočutia rozmanité interné systémy v legislatíva členských štátov hľadiska ochrany, ďalej zložitosť eh, tohto nástroja, ako aj miera spolupráce medzi členskými štátmi. To sú len jedny z mála dôvodov, ktoré zdôrazňuje hodnotenie EPRS, ktoré dnes eh, tiež bude prezentované. A tým sa vysvetľuje to obmedzené využitie Európskeho ochranného príkazu. Toto vypočutie je teda možnosťou vypočuť si odborníkov a tiež ho môžeme použiť ako podnety e, na budúce správy podľa pravidla 55 e, v e, spolupráci oboch výborov, výboru Liba a výboru FAMA, máme dve spravodajkyne. Je to téma, ktorá zahrania mnoho obáv, veľmi rád. Teraz ešte predtým, ako dáme slovo našim hostom, dávam slovo pani Blikevičiute, ktorá je predsedničko výboru FAM. Ďakujem. Pán Moraj, srdečne vítam všetkých. Uh, these uh, joint meetings are becoming uh... Vítam všetkých poslancov. Máme mnoho spoločných tém na úrovni našich oboch výborov a tiež uh, panuje veľmi uh, dobre vzájomné porozumenie medzi našimi výbormi a veľmi dobre sa nám spolupracuje v otázkach Európskeho ochranného príkazu ktorý nasledoval ako logický dôsledok ochrany príkazov, ktoré dajú, sa dajú vydávať na úrovni členských štátov. Podľa hodnotenia rady pred schválením smernice sa odhadovalo v roku 2010, e, že zhruba 100 tisíc žien, ktoré sú umiestnené v Európskej únii, sú pokryté ochrannými opatreniami z dôvodu rodovo podnecovaného násilia. Znamená to, že dosť významný počet žien mohlo čerpať potenciálne výhody z tohto nového opatrenia Európskeho ochranného príkazu, príkazu v prípade, že cestujú medzi členskými štátmi pravidelne alebo aj príležitostne. Ale podľa zistení štúdie, ktorá dnes bude prezentovaná, iba 7 európskych ochranných príkazov bolo zatiaľ vydaných. Toto číslo je veľmi zaražajúco nízke a som si istá, že štúdia aj vypočutie nám pomôže vysvetliť ho. Dúfam, že štúdia, e, vypočutie aj správa výborov FAM aj LIBE pomôžu objasniť otázky implementácie Európskeho ochranného príkazu a tiež e, ponúknuť odporúčania na zlepšenie situácie Najskôr dostanú slovo obe spravodajkynie, pani Soraya Post a potom pani Jiménez Beceril. Začneme pani Sorajou Post. Nech sa páči, máte 5 minút. Thank you, madam. Ďakujem. Pani predsednička, dobrý deň. Vážený pán predseda, pani predsednička, kolegyne, kolegovia, vážení experti. Myslím si, že táto správa a toto vypočutie je veľmi dôležité pre nás všetkých v snahe riešiť problém, ktorý je podľa mňa hanbou, že sa nám nedarí zaistiť zvýšenú bezpečnosť jednotlivcov prostredníctvom tohto um, príkazu. Aká forma násilia je priamým porušením ľudskej dôstojnosti obeti a to je úplným základom všetkých zásad ľudských práv, preto je potrebné ich rešpektovať a chrániť. V našich členských štátoch však panuje nedostatok dostatočnej ochrany našich občanov pred um, násilím medzi osobami. Vidíme, že štáty zlyhávajú v tom, aby plnili svoje zodpovednosti súvisiace s ľudskými právami, aj keď vieme z viacerých štúdí, že násilie, uh, fyzické, psychologické, sexuálne zneužívanie má významne e, vyšší vplyv na ženy a taktiež e, sa často trivializujú prípady násilia na ženách a musíme dosiahnuť jednoznačné odsúdenie akýchkoľvek fóriem násilia, vrátanie domáceho násilia, medziludského násilia a taktiež e, musíme predchádzať vnímaniu obetí ako obetných baránkov. Musíme zvyšovať tiež ochotu obeti, informovať o tom, taktiež zvyšovať ich dôveru orgány, aby sa nebali informovať e, o tomto násilí a taktiež, e, aby žiadali o ochranné príkazy. Čo sa týka Európskeho ochranného príkazu, veľmi nás šokovalo, že iba sedem príkazov bolo vydaných v zúčastnených členských štátoch, odkedy sa začalo vykonávať e, toto rozhodnutie k januáru 2015. Tento počet jasne dokazuje, že naši občania aj organizácie, ktoré sa venujú práci s obeťami, nepoznajú tento nástroj a preto členské štáty musia e, začať poskytovať školenia týmto odborníkom, ktorí pracujú v teréne s obeťami a to okamžite. Vypočuli sme si od komisie a od niektorých expertov, e, že Nástroj ochranného príkazu sa veľmi ťažko využíva vzhľadom na rozličné ustanovenia a taktiež odlišnosti medzi členskými štátmi v ich právnych systémoch. Možno je to pravda, ale to, čo Európa spustila v dejinách svojej existencie, nikdy nebolo jednoduché a predsa sa nám podarilo toho dosiahnuť veľa, pretože sme to chceli dosiahnuť. Takže Snažme sa položiť našich občanov našu zodpovednosť, e, zachovať ľudskú dôstojnosť do centra našej pozornosti a nášho úsilia. A som si istá, že sa nám podarí vyriešiť všetky ťažkosti, prekážky. Musíme si pripomínať e, celkový hlavný cieľ našich zmluv a tiež istambulského dohovoru. A síce odstrániť násilie a uznať, že najvýznamnejšou bezpečnosť podstatnou otázkou každej spoločnosti nie je ochrana hraníc a inštitúcií, ale ochrana osobnej integrity a taktiež osobnej slobody každého jednotlivca. Preto musíme zaistiť, aby Európska agenda pre bezpečnosť zahrnala aj prioritu e, zaistenia osobnej bezpečnosti a tiež ochrany všetkých občanov pred medzi ľudským násilím. Na to však budeme musieť získať eh, skutočné odhodlanie komisie, ktorá začiaľ si neplní svoje povinnosti ani z hľadiska poručníctva, ani z hľadiska spisovania správ a výkazníctva. Veľmi rada si teraz vypočujem našich expertov a ďalších zúčastnených. Ďakujeme pekne, pani Soraya Post. A teraz dávam slovo pani Jiménez Beseril, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička. Ďakujem aj vám, pán spolupredsedajúcim. Chcela by som privítať všetkých na dnešnom vypočutí v Európskom ochrannom príkaze. Plne súhlasím, čo uviedla kolegyňa Post o aktuálnej situácii v otázke ochranného priekazu. Je mi cťou byť spoluspravodajkyňou a ja som bola spoluspravodajkyňou mimochodom aj v minulom volebnom období, keď španielské predsedníctvo predložilo tento návrh a spomínam si, ako s veľkým nadšením to bolo prijaté. Všetci tvrdili, že to naliehavo potrebujeme, takýto európsky ochranný príkaz. Mali sme pocit, že vznikol nový ochranný nástroj, aby sme dokázali dynamicky reagovať na dianie e, a že vzniká nová možnosť, ktorá je mnoho dynamickejšia, vzdialená od zastaralých byrokratických postupov, keď si vezmeme do úvahy situáciu obetí, násilia. Do veľkej miery sa zameriavam práve na obete rodového násilia. Ak táto obeda, dajme tomu, sa chce presťahovať z jednej krajiny do inej, ehm, musí opäť ísť na policajnú e, stanicu, ehm, možno sa nevie celkom ľahko dohovoriť v miestnom jazyku a musí opäť žiadať e, na mieste ochranu. Len si predstavte, aké je to zložité. Takže Európsky ochranný príkaz bol výsledkom štokholmského programu, ktorý poskytuje rozsiahle politické riešenia v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. Nebolo to len prepojenie národných právnych usmernení, bolo to nástroj právnej spolupráce. Dnes však vidíme, že tento nástroj jednoducho nefunguje. V praxi v roku 2010, keď bola smernica predložená, zhruba 100 tisíc žien, ktoré sú vystavené domácemu násiliu a sú kryté ochranným príkazom práve na nich sme sa chceli zamerať. Mali sme pocit, že vďaka tomu budú môcť cestovať. Iba 7 ochranných príkazov však bolo vydaných. 100 tisíc národných ochranných príkazov v porovnaní so 7 európskymi ochrannými príkazmi. To je dosť veľký nepomer. A myslím, že to jasne dokazuje, nakoľko sa toto opatrenie minulo účinku. 100 tisíc žien si e, žiada cezhraničnú ochranu Európskej únie, ale zdá sa, že to nefunguje a preto sme sa tu dnes zišli do poludnia, aby sme zistili prečo. Myslím si, že existuje viacero dôvodov, prečo to nefunguje. V jednom členskom štáte napríklad rodové násilie sa vníma ako trestný čin. V iných krajinách je to súčasťou občanského kódexu. To znamená, že sa celá vec komplikuje. Takéto príkazy sú odlišné medzi jednotlivými krajinami a tiež tí, ktorí sa musia ukáza- uchádzať o takýto ochranný príkaz, tvrdia, že postupy sú veľmi um, zložité, A preto chceme zistiť, aké sú príčiny teda okrem e, tejto nezrovnalosti medzi trestným právom a občanským právom. Európsky parlament a výskumné stredisko Európskeho parlamentu vykonalo štúdiu a zistilo, že sú aj problémy súvisiace s nedostatkom informácií, keďže len veľmi málo takýchto príkazov sa naozaj vydáva. Tak ľudia o tom nemajú veľmi informácie Vypracovala sa štúdiám a chcela by som sa za ňu poďakovať. A tam sa uvádza, že neexistuje centrálny register ochranných príkazov na európskej úrovni, preto sa dosť ľahko, ťažko vyhodnocuje, nakoľko sú funkčné. Tento nástroj je veľmi tiež zložitý, čo samozrejme stiažuje vykonávanie tejto smernice pre národné orgány. Okrem toho je veľmi zložité pre obete pochopiť, o čo tu vlastne presne ide. Aj keď sú tu osobitné ustanovenia pre zraniteľné osoby, chýba odborná príprava školenia na úrovni členských štátov, ktoré to musia napokon podať do praxe. Ani nie je dostatočné monitorovanie toho, ako európske ochranné príkazy sa implementujú vo všetkých krajinách, taktiež chyba koordinácia, chyba komunikácia medzi členskými štátmi o EPO a obete nemajú k dispozícii e, potrebné preklady čo je samozrejme veľmi dôležité v prípade takéto cezhraničného opatrenia. Teda dá sa toho naozaj veľmi veľa na z hľadiska zlepšenia ochrany obetí. Ako som už vedla, bola som spravodajkyňou v bývalom volebnom období o smernici na podporu obetí ešte v roku 2012. Táto smernica by dokázala zlepšiť európsky ochranný príkaz, pretože tam mal byť pôvodne balík na pomoc obetiam vidíme, ktoré časti z tohto balíka eh, fungujú, ktoré sa osvedčili a ktoré nie. A kde je treba niečo zlepšiť. Smernica, teda celý balík eh, o, o pomoci obetiam je súčasťou budapešťanského balíka. Tam je viacero aspektov, ktoré zlepšujú pozíciu obeti, právo eh, byť porozumený a porozumieť, taktiež právo zúčastniť sa, taktiež byť súčasťou právneho konania, právo na právnu pomoc a tak ďalej. Žiaľ, Európsky ochranný príkaz nie je zahrnutý do tohto súboru. Možno aj tu smernica o právach obeti zlepšila pozíciu obeti. Možno by sme mohli transponovať aj tieto články do smernice o Európskom ochrannom príkaze. To by zlepšilo situáciu. Niektoré nedostatky, ktoré sme zaznamenali v, vo vykonávaní Európskeho ochranného príkazu, E, súvisia e, s rôznymi aspektami. Iba štyri boli e, vydané v Španielsku, dva v Nemecku a jeden v Taliansku. Žiadne ďalšie krajiny nevydali zatiaľ ochranné príkazy na európskej úrovni. Musíme si otvorene priznať, pán predseda, isté veci. Možno musíme volať na poplach, pretože ženy nemajú k dispozícii dostatočnú ochranu aj v prípade, že chcú vydostovať do zahraničia a majú vydaný ochranný príkaz. E, tento počet 7 je naozaj zaražajúci. Okrem toho, že nie je príliš veľký dopyt, e, zdá sa, že niečo veľmi zevne nefunguje. A ďalšie veci, ktoré by sa dali zlepšiť, by sa týkali plného e, uplatňovania istambulského dohovoru vo všetkých členských štátoch. Európsky parlament prijal predbežnú správu tento rok o istambulskom dohovore a Európska únia pristúpila k istambulskému dohovoru a ak by teda k nemu pristúpila, vznikol by tým e, dostatočne rozsiahly právny rámec boja proti násilu na ženách a to by bolo samozrejme užitočné aj pre ochrany príkaz na ochranu obete. Musíme si uvedomiť, že Ochranné príkazy sú rozličné medzi členskými štátmi. V niektorých členských štátoch je to pokrytie veľmi dobré e, pre ženy, ktoré sú obeťami rodového násilia. E, v iných e, členských štátoch je prístup iný, odlišný. Neviem, či sa veci v niečom zlepšili naposledy, odkedy som sa na to pozrela, ale musíme sa tomu však venovať, pretože možno problém nesúvisí len s európskym ochranným príkazom. En cada en cada país. Ale možno aj e, na úrovni jednotlivých členských štátov a ich e, ochranných príkazov je tiež istý problém. Veľmi rada sa vypočujem našich hostí, e, našich odborníkov. Spolu so spravodajkyňou Sojorajou chceme, aby tento nástroj bol čo najefektívnejší. Ďakujem. Aj my tiež ďakujeme dvom spravodajkyňam Soraj a Jiménez za to, že ste nás Eh, jasne uvedli do problematiky eh, s Európskym ochranným príkazom. A ako povedala eh, pred chvíľou kolegyňa, sme tu na to, aby sme si vypočuli aj expertov, ktorí hodnotili implementáciu Európskeho ochranného príkazu. Máme tu dvoch odborníkov, doktor Olivera a doktor Romana a približia nám svoje objektívne zistenia v tejto oblasti. Majú k dispozícii spolu 20 minút, čiže zhruba 10 e, minút pre každú z vás. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za to, že ste e, prišli a oboznámite nás s vašimi zisteniami. Ďakujem vám. Pekné dobré ráno. I ja pôsobím na Teredonskej univerzite a pripravili sme smernicu e, Európskej únie a projekt DAFNE. Čiže máme e, určitú prípravu pre túto štúdiu. Ďakujeme e, PRS za to, že nám uložili túto úlohu ako už ste počuli, Európsky ochranný príkaz je pomerne komplikovaná záležitosť. Ja sa pokúsim eh, vysvetliť vám podstatu a kolegyňa Laura vám približí výsledky našej štúdie. Ako už ste počuli predtým, Vnútroštátna legislatíva členských štátov e, má e, odlišný prístup k e, opatreniam na ochranu obetí. Niekedy ide o väzenie mm, alebo pozbavenie slobody agresorov alebo vydanie rozkazu, ktorým sa obmedzujú prístup agresívneho agresívnej osoby E, existujú e, e, rôzne prístupy, ale v zásade existujú vnútorné opatrenia v oblasti občanského práva, rodinného práva. Mám na mysli mm, rozvod, oddelené bývanie, alebo existujú prostriedky trestného práva, ktoré sa správajú súdmi a zahrania okrem iného pokuty, aj ďalšie e, opatrenia. Niektoré z nich majú e, e, preventívnu povahu alebo uplatňujú sa až ex post. Existujú aj nejaké mimoriadné opatrenia, ktoré sa uplatňujú ad hoc, sú zväčšia krátkodobej povahy, majú administratívnu podstatu a častokrát do toho sa angažuje polície, e, ktorá e, sa snaží oddeliť agresora od obete a e, čaká na uplatnenie dlhodobejších opatrení. A smernica sa nezapodieva týmito mimoriadnými opatreniami, ktoré sú krátkodobej povahy. Vzhľadom na to, že existujú rôzne opatrenia v pôsobnosti členských štátov, Európska únia pripravila celý rád legislatívnych noriem, E, ktoré poskytujú ochranu obeťam. E, e, väčšina z týchto ochranných opatrení vychádza z justičnej spolupráce a viaceré z nich sú uvedené na tomto diapozitíve. Využívajú pritom princíp vzájomného uznávania Spolupráca e, založená na mm, vzájomnom uznávaní e, znamená, že nejaký justičný e, orgán vystavuje príkaz, ktorý platí na celom území Európskej únie a teda v každom členskom štáte. Európsky ochranný príkaz je predovšetkým nástrojom právnej spolupráce a už e, e, po druhé je to nástroj na ochranu obetí. Treba však e, mať na zreteli toto hľadisko právnej spolupráce, pretože to vysvetľuje aj určité komplikácie, ku ktorým došlo. Ďalšie veci, ktoré sú relevantné, súvisia s rozsahom pôsobnosti tejto smernici a jej e, uplatnením. Existujú dve e, rámcové rozhodnutia o e, dohľadových opatreniach ako alternatíve odňatia slobody alebo väzby alebo opatrenia, ktoré sa uplatňujú po prepustení na kauciu. V nariadení 6 13 16 e, tiež sa hovorí o nástrojoch na spoluprácu. Smernica sa zapodieva vnútroštátnymi e, opatreniami e, trestnej povahy a na základe týchto opatrení sa vystavuje Európsky ochranný príkaz mm, v rámci opatrenia občanského práva sa používajú iné nástroje ako povedala pani eh, Jiménez Peteril, mm, nejde eh, v tomto prípade o nástroj na mm, právnu spoluprácu, ale skôr na ochranu práv eh, obete, ak mm, by sme sklbili e, Európsky ochranný príkaz a smernicu na ochranu obeti, je možné, že e, spoločne by e, riešili všetky nedostatky. Aby sme získali Európsky ochranný príkaz, musíme mať ohrozenú osobu v členskom štáte. Táto ohrozená osoba v členskom štáte potrebuje mať špeciálny orgán, ktorý dokáže zverejniť Eh, nástroj na ochranu, pokiaľ ide o civilnú oblasť, potom sa to robí v zmysle smernice. Eh, tento ochranný príkaz eh, musí opustiť krajinu, kde bol vydaný a mm, dostať sa do krajiny, kde sa má uplatniť. V prípade civilného konania potom sa uplatní smernica a nie Európsky ochranný príkaz. E, poprosím vás, aby sme sa vrátili na predchádzajúci obrazok. Tak potom ďalší. E, tu sa snažíme vysvetliť vzťah medzi smernicou a, a rámcovými rozhodnutiami. V prípade, že obeď a agresor sa presunú z e, e, pôvodného štátu, kde bol e, E, e, vydený príkaz e, do iného štátu platí už nie smernica, ale rámcové rozhodnutie. Uplatňa sa potom opatrenia v zmysle európskeho ochranného príkazu voči agresorovi, nie však obete. Ak obeť sa dostane do iného štátu, to je v poriadku, ale ak spolu s obeťou cestou aj agresor, potom sa neuplatní smernica, ale rámcové rozhodnutie. Ak e, agresor sa presunie z pôvodného štátu do tretieho štátu, voči nemu sa uplatňa opatrenia v závislosti od príslušného rámcového rozhodnutia a e, obeď bude využívať Európsky ochranný e, príkaz a tretí štát bude štátom dohľadu. Čiže je to pomerne komplikované. A preto sa snažím vám to tak e, bližšie vysvetliť. Vieme, že v členských štátoch v zmysle vnútroštátnej legislatívy sa uplatňujú viaceré opatrenia, ale v prípade Európskeho ochranného príkazu sú dôležité tri opatrenia – poprvé e, e, e, zákaz osobe nachádzať sa na určitom mieste alebo prichádzať do kontaktu s obeťou alebo približovať sa k obeti. Ak títo vnútroštátne opatrenia sa uznávajú v členskom štáte, nie sú ešte súčasťou európskeho ochranného opatrenia ak e, e, jedno e, z týchto opatrení sa uznáva vnútroštátnej legislatíve, to sa stane súčasťou Európskeho ochranného príkazu. Samozrejme, treba zabezpečiť identifikáciu agresora v súvislosti s zákazom približovania sa k obeti E, e, smernica v zásade chráni e, všetky obete, nie len obete rodového násilia a v niektorých prípadoch nemusí ísť o násilie, ale len napríklad o obťažovanie. V dvoch rámcových rozhodnutiach, ktoré som predtým spomenula, všetky tieto tri opatrenia sú vždy prítomné, nie však ostatné. Keď hovoríme o tom, ako to funguje v praxi, ak chceme e, e, získať európsky e, ochranný príkaz, musíme mať už nejaké ochranné opatrenie v zmysle vnútroštátnej legislatívy. Európsky ochranný príkaz vždy sa uplatňuje na základe už existujúcej vnútroštátnej úpravy v, v, v pôvodnom štáte a uplatňuje sa v inom štáte. Vykonávací e, členský štát e, e, musí tiež prihľadať na svoju vnútroštátnu legislatívu. Je to dôležité pri rozhodovaní o tom, aká konkrétne ochrana sa poskytne. Táto ochrana musí byť ekvivalentná, nie, nie musí byť identická. Z toho vyplýva, že obeď nemusí e, opätovne e, začínať nejaké e, konanie a v tomto prípade stačí požiadať o európsky ochranný príkaz. Ak totiž v zmysle vnútroštátnej legislatívy v krajine, kde sa môže uplatniť európsky ochranný príkaz, o to musí v každom prípade požiadať obeď. Keď e, e, obeď e, sa uchádza o vystavenie Európskeho ochranného príkazu, mm, čiste formálne nemusí sa to urobiť vo forme nejakého súdneho pojednávania, ale trváme na tom, že to by bolo užitočné. Uvediem konkrétny príklad. Žena, obeď, sa nachádzala e, v e, e, chránenom obydli v nejakom štáte. Agresor nevedel, kde sa nachádza, avšak v prípade návratu do dostane do krajiny, kde sa nachádza agresor, alebo od odkiaľ pochádza agresor. Ten agresor môže od svojich známych alebo priateľov sa dozvedieť, že sa obeď vrátila. A mm, o tom sa dozvieme iba v prípade, že e, e, mm, urobíme pohovor, e, stretneme sa s obeťou. Je dôležité vedieť, že v prípade vystavenia ochranného príkazu treba upovedomiť agresora o tom, že existuje žiadosť o vydanie e, zákazu e, približovania sa k obeti, prípadne o e, vydanie Európskeho ochranného príkazu a v tom prípade agresor bude vedieť o tom, že táto osoba, obeď, pobýva v krajine. To znamená, že ochrana záujmov agresora je v rozpore s ochranou záujmov obete. Keď hovoríme o transponovaní smernice do medzinárodnej legislatívy, mm, mm, je tu snaha o urýchlenie e, uplatnenia opatrení, ale e, podľa nás je veľmi dôležité e, zachovať lehoty pri uplatnení ochranných opatrení vrátane Európskeho ochranného príkazu to znamená, že aj e, príslušné e, e, služby v súdnictve a v, správnej, v správnom systéme musia fungovať efektívne. Po tom, čo sa vystaví Európskej ochrany príkaz, to ešte neznamená ukončenie práce pre ten pôvodný štát. V prípade, že dôjde E, k zmene e, legislatívy členského štátu. To bude znamenať automatickú zmenu aj obsahu Európskeho ochranného príkazu. A to znamená, že e, treba zabezpečiť neustálu spoluprácu medzi pôvodnou krajinou a vykonovacou krajinou. Bolo by dobre dosiahnuť určitú harmonizáciu, pokiaľ ide o penalizáciu neplnenia ustanovení ochranného príkazu. Každý členský štát, keď e, zistí, že ochranný príkaz sa nevykonáva, môže uplatniť e, viaceré e, opatrenia, počnúť s pokutami a končiať s odňatím slobody. Záverom treba podotknúť, že Európsky ochranný príkaz a jeho vykonovania závisí od vnútroštátnej úpravy toho, ktorého členského štátu. Vieme, že e, vnútroštátna legislatíva v tomto smere nie je harmonizovaná, že existujú rozdiely medzi členskými štátmi. A teraz odovzdám slovo kolegyni, ktorá vám približí samotnú štúdiu a konkrétne výsledky. Pekné dobré ráno. Ako povedala kolegyňa, štúdia, ktorú sme vykonali, sa snažila vyhodnotiť účinnosť Európskeho ochranného príkazu. Naposledy sme sa venovali tejto problematike e, e, v marci tohto roku a štúdiu sme uzavreli v júli, teda pred niekoľkými mesiacmi. E, rozanalizovali sme 15 e, právnych rámcov. Treba e, zdôrazniť, že sme analyzovali tri legislatívne úrovne. Predovšetkým sme analyzovali ustanovenie smernice, ako povedala kolegyňa. Smernica ustanovuje postup vystavenia a vykonávania Európskeho ochranného príkazu. Potom sme sa pozreli na transpozičnú e, e, legislatívu členských štátov. E, treba podkotnúť, že všetky členské štáty začali riešiť túto problematiku. Pokiaľ ide o, o, o vnútroštátnu legislatívu, my sme tiež analyzovali ochranné opatrenia. Nebudem zachádzať do detailov, ale e, treba podotknúť, že existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi tomto smere. A v našej e, e, štúdii sme toto všetko e, analyzovali. Nadviazali sme na program DAFNE. Pozreli sme sa na to, čo sa deje od januára 2015, keď nadobudla účinnosť smernice o Európskom ochrannom príkaze, čo sa udialo od vtedy do súčasnosti Urobili sme prieskum, zaslali sme otázniky s 28 otázkami. Zaslali sme ich príslušným orgánom vo všetkých členských štátoch. E, oslovili sme príslušné útvory ministerstva alebo ministerstiev spravodlivosti, prípadne ministerstie pre európske záležitosti. E, dostali sme späť 19 dotazníkov. A aby som zhrnula naše zistenia, musím povedať, že mm, nebolo to jednoduché. Nebolo predovšetkým jasné, koho treba osloviť e, v tej ktorej krajine. Nemáme nejaký žiadny E, európsky zoznam, ktorý vymenová e, všetky e, vnútroštátne orgány, ktoré sa zapodievajú európskym ochranným príkazom. Čiže existujú iba, existuje iba málo spolehlivých kontaktných údajov v tomto smere. Chýba akýkoľvek, e, či už vnútroštátny alebo celounijný register európskych ochranných príkazov. To je ten ďalší problém. To znamená, že musíme e, opatrne pristupovať e, k informácii o tom, že sa vydalo iba 7 európskych príkazov. Toto číslo 7 treba brať s rezervou pretože nevylučujeme, že sme vynechali e, jeden či dva ďalšie ochranné príkazy v nejakom inom európskom štáte, ktoré sme nezachytili. Ako povedala pani e, e, spravodajkynia, v každom prípade je to veľmi nízky počet, je to tragická, šokujúca situácia a vieme, že došlo k usmrteniu eh, niektorých obetí, ktoré sa presunuli z jedného členského štátu do druhého a nemohli využiť, eh, a to automaticky, takú ochranu, ktorá im prináležala. Viac ako 2000 žien eh, v Európskej únie malo dostať ochranné opatrenia iba v Španielsku 2017 9500 eh, takýchto ochranných príkazov bolo vydaných iba eh, v Španielsku a časť z nich eh, bola vydaných pre mm, ženy, ktoré nemajú španielské občianstvo. Takže je jasné, že existujú aj obete, ktoré vycestovali do iného štátu Európskej únie a nepožiadali, respektíve požiadali o Európsky ochranný rozkaz. Vzhľadom na tieto čísla a samozrejme v svetle e, odpovedí z dotazníka môžeme urobiť e, závery ohľadom e, ochranného rozkazu a samozrejme jeho používania. Vidíme, že bežná forma alebo tá najbežnejšia forma násilia, kvôli ktorému je vychrany vydaný ochranný rozkaz je domáce násilie. Videli sme, že v budúcnosti budete môcť požiadať o ochranný e, rozkaz e, v prípade toho, že vás niekto obťažuje a samozrejme aj v prípade e, prevádzačstva Takisto tento rozkaz možno využiť v prípade cezhraničných eh, situácií, napríklad eh, kde obeď eh, práve z rodinných dôvodov musí absolvovať každodennú alebo veľmi pravidelnú cestu z jedného štátu do druhého. A práve na to by mohlo byť EPO užitočné. A to si samozrejme vyžaduje intenzívnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi E, pretože EPO musia fungovať a byť platné v obidvoch členských štátoch, ktorí sa týkajú. E, e, v prípade mnohých ochranných príkazov sa budú spomínať predovšetkým maloletí, respektíve deti, pretože obvykle deti sprevádzajú na úteku svoje matky do iného štáty. Európsky ochranný rozkaz e, nezohľadňuje do dostatočnej miery práve tieto e, zraniteľné obete, ktoré musia byť pridané na zoznam. A ako spravodajca e, povedal predtým, musíme sa veľmi dôsledne pozrieť, kde tieto obete žiadajú o vydanie, respektíve implementáciu rozkazu a samozrejme odzrkadli to aj v smernici o obetiach trestných činov, ktorá stanovuje kategóriu mimoriadne zraniteľných obetí. E, rozkaz sa zatiaľ nezaoberá zatiaľ tým, že zraniteľnou osobou by mohla byť viac než jedna osoba e, v rodine. Čiže pre tie ďalšie osoby treba e, vystaviť ďalší ochranný rozkaz Samozrejme, obeď sa môže pohybovať cez viaceré členské štáty, alebo obeď jasne nedefinuje, do ktorého členského štátu e, sa chce odobrať. To znamená, že budeme musieť vydávať európske ochranné príkazy e, zvlášť pre každý členský štát e, alebo pre skupinu e, členských štátov. A to si opätovne vyžaduje ďalšiu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov. Pozrieme sa teraz na možné scenáre do budúcnosti. Napríklad, keď Riziko násilia síce hrozí, ale nie je to fyzické násilie. Napríklad eh, hovoríme o eh, kybernetickom eh, prenasledovaní, obťažovaní prostredníctvom správ a tak ďalej. Samozrejme, v takomto prípade sa môže na páchateľa uvaliť dozor. Napríklad obeď môže odísť do členského štátu, kde požíva väčšiu mieru ochrany ako vo svojom domovskom štáte. My si myslíme, že obeď by mala požívať ochranu v implementujúcom štáte, avšak e, mala by požívať aj ďalšie doplnkové formy ochrany, ktoré štát má k dispozícii, ako napríklad e, sociálnu pomoc, e, sprístupnenie služieb pre obete a potom, v neposlednom rade, sme presvedčení o tom, že keď e, sa e, obeď vydá na cestu, to znamená, že uteká pred agresorom, Európsky ochranný rozkaz by nemali, nemal byť využívaný, pretože sa e, vytvára prostredníctvom týchto ochranných príkazov stopa toho, kde sa momentálne obeď nachádza a to by mohol zase agresor využiť na sledovanie. My chceme poskytnúť skutočnú, naozajstnú ochranu, ktorá by zabezpečila aj to, že sa páchateľ nemôže, nebude môcť dopustiť ďalších eh, agresívnych eh, činov. Naše štúdie poukazujú na to, že núdzové, respektíve tiesňové telefónne čísla sú tým najvyužívanejším bezpečnostným opatrením. Opatrením v členských štátoch. Väčšina členských štátov má tiesňovú linku pre obete sú to samozrejme aj elektronické opatrenia, ako napríklad náramky, ktoré prostredníctvom GPS alebo rádiového signálu monitorujú pohyb obete, respektíve agresora. Tieto veci sú veľmi užitočné, avšak spôsobujú zároveň aj určité problémy, pokiaľ ich chcete implementovať celoplošne v Európe. Sú veľmi drahé v prvom rade, v druhom rade je nesmierne zložité aby fungovali eh, hladko po technickej stránke v celej Európskej únii. Samozrejme môžu existovať rozličné monitorovacie systémy v jednotlivých členských štátoch, tým pádom celoeurópske monitorovanie je veľmi zložené. Preto sa pozrieme eh, na cestu von z tohto problému a tie sú nové technológie, ako napríklad eh, inteligentné telefóny, smartfóny, e, existujú mobilné aplikácie, ktoré by boli schopní upozorniť e, človeka na vznik nebezpečnej situácie. Môže sa vytvoriť automatický kontakt s policiou, e, ktorý by umiestnil geolokalizáciu. A samozrejme, takisto môžu ponúkať aj výhody eh, pre obete, ktoré majú zdravotné postihnutie alebo ktoré neovládajú jazyk eh, eh, krajiny, v ktorej sa nachádzajú. Budú zaslané piktogramy, samozrejme môžu byť k dispozícii napríklad videá s posunkovou rečou, pokiaľ má obeť problémy so sluchom a samozrejme správy e, dostupné v jazykoch jednotlivých členských štátov. E, takže myslíme si, že práve takéto techniky by boli veľmi užitočné a umožnili by ľuďom získať naozaj ochranu, ktoré by vyplývali z Európskeho ochranného príkazu. Chcela by som teraz e, to uzavrieť tým, že by sme predostreli e, určité nápady, nad ktorými sme rozmýšľali. E, v prvom rade sme presvedčení o dôležitosti informácií, ktoré sú poskytované obeti. Nie je to dôležité len pre obeď, ktorá požiadala o európsky ochranný rozkaz. A samozrejme, tá osoba, ktorá je schopná požiadať e, o európsky e, ochranný rozkaz, e, je obeťou. A samozrejme informácie, ktoré sú obeti poskytované, sú dôležité v následných častiach procesu. Obeť musí vedieť, koho kontaktovať, keď sa nachádza v implementujúcom štáte, kto bude zodpovedný za jej ochranu a obeď musí vedieť, či agresor porušuje e, tie nariadenia, ktoré sa stanovujú na blízko stretnutia alebo kontaktovanie, tak ako to stanovuje Európsky ochranný rozkaz. Obec si musí byť vedomá toho, kde nájsť všetky zdroje, ktoré slúžia na ochranu obete. Takže myslíme si, že práve toto je problém obete, s ktorým sa musíme vysporiadať. A táto pomoc by mala byť poskytovaná práve zaškolenými odborníkmi, ktoré sa vyznajú v záležitostiach Európskeho ochranného rozkazu a samozrejme aj v spolupráci s organizáciami na ochranu obetí trestných činov. A samozrejme musíme mať na pamäti všetky prekážky, ktoré sú v ceste v tomto procese. Členské štáty si musí byť vedomí toho, že obeď musí mať náležitý prístup k právnemu systému. Malo by byť jednoduché pre obete eh, dostať sa k právnej pomoci, eh, k odbornej eh, pomoci to je nesmierne dôležité. Musíme dať obetiam priestor na to, aby e, vysvetlili podrobnosti prípadu, ale nielen to e, obete musia byť e, schopné vysvetliť tú skutočnú povahu nebezpečia, v ktorom sa nachádzajú. A práve príslušné orgány by mali odstrániť všetky jazykové bariéry. Obete by mali mať e, voľný prístup k prekladateľským a tlmočníckým službám, ak sú v kontakte s príslušnými orgánmi. Európsky ochranný rozkaz je niečo, o čom e, ľudia veľa nevedia, dokonca ani odborníci častokrát, ktorí pracujú v tejto oblasti nevedia o tomto postupe. Takže potrebujeme školenia, potrebujeme lepšie povedomie pre všetkých, ktorí sú zaangažovaní pri vydávaní Európskeho ochranného rozkazu a jeho implementácii. A samozrejme vyžaduje to si to aj koordináciu medzi členskými štátmi, príslušnými orgánmi týchto štátov a samozrejme rozmýšľame aj na vytvorení akéhosi centrálneho orgánu v tomto prípade príslušné orgány môžu byť náležite identifikované, kontaktované a mohla by sa vytvoriť centrálny e, európsky register EPO. E Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, veľmi pekne e, pani Oliveras a Niromano za vašu prezentáciu. Ďalším pani, rečníkom pani Lucia, Lucia Aviles, e, sudkynia, ktorá je hovorkyňou Španielského združenia Sudkyň, e, ktorá je zároveň aj národnou a národným združením Sudkyň. a bude prezentovať e, prosednícom videosprávu. Kvôli technickým aspektom Stlmočenie bude vo forme sumarizácie nahrávky. Video skončí a bude sprevádzané s súhrnom toho, čo vo videu odznie. Dobrý deň. Chcel by som sa poďakovať výboru eh, pre eh, práva žien a e, rodovú rovnosť v Európskom parlamente za možnosť vystúpiť e, na tomto stretnutí o implementácii EPO. Čo samozrejme môžem urobiť vďaka modernej technológii. E, v Španielsku, zvlášť v Katalánsku, kde ja žijem, politická situácia je taká, že je nesmierne zložité prijať pre mňa akékoľvek rozhodnutie ktoré sa týka opustenia krajiny aj na niekoľko hodín Samozrejme, chcel by som sa e, sústrediť vo svojich poznámkach na aktivity e, vyšetrujúcich e, sudcov, ktoré sa týkajú vyšetrovania rodovo podmieneného násilia, ktoré nemôže byť porovnanie s tou širokou definíciou, ktorá sa nachádza v istambulskom dohovore. Chcel by som sa takisto zamerať aj na ktoré kľúčové aspekty Európskeho ochranného rozkazu, ktorý bol zavedený do španielskej legislatívy minulý november, avšak ešte nevstúpil do platnosti. Čo sa týka mm, rodovo podmieneného násilia v Španielsku, e, v Španielsku v Španielsku je toto násilie definované a sa mm, uskutočne ochr- ochrňuje. Vo Španielsku sa nehovorilo o rodovom podmienenom násilie po mnoho rokov. Tento koncept ani neexistoval až do štvrtej e, svetovej konferencie žien v roku 1995 v Pekinku. Toto boli nesmierne veľmi zložité časy e, pre e, ženy obete násilných trestných činov, pretože trestné činy boli skryté Eh, prostredníctvom neochoty spoločnosti hovoriť o týchto problémoch. V roku 2004 ľudia konečne o tom začali hovoriť eh, a nechuť spoločnosti voči takýmto zločinom bola absolútne jasná a boli prijaté prvé zákony voči rodovo podmienenému násiliu. Así, eh, tan solo hace 13 años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 Eh, obsiahol všetky formy násilia voči ženám, eh, ktoré sú výsledkom nerovnosti a eh, mužskej agresie. Chceme rozšíriť súčasný koncept, ktorý v súčasnosti pokrýva iba násilie od partnerov alebo bývalých partnerov a samozrejme musí pokrývať aj ďalšie formy správania, ktoré sú útoky na ženy, e, iba preto, že sú ženy, ako sú napríklad e, manželstva, respektíve sobáše z donútenia, hospodárske e, násilie, znetvorenie ženských pohlavných orgánov, pašovanie a prevádzanie žien, sexuálne zneužívanie. A samozrejme, základom je poskytnúť ženám oveľa väčšiu mieru ochrany. V Španielsku e, počet žien zavraždených partnermi sa zvýšil za posledných pár rokov. Tie počty sú e, prekvapivé. E, ETA zavraždila 829 ľudí počas 42 rokov teroristického násilia od roku 68 do roku 2010. Avšak terorizmus, ktorý je rodovo podviedený, si vyžadal viac ako tisíc obetí žien medzi rokmi 2003 a 2017. A to sú, sú iba e, oficiálne čísla. Tie neoficiálne čísla sú oveľa väčšie, respektíve vyššie. Zatiaľ v roku 2017 39 e, žien bolo e, zavraždených. Osem z týchto žien e, požiadalo a bolo im e, pridelený európsky ochranný rozkaz. Avšak napriek tomu boli e, zavraždené. Tieto čísla sú najhoršie, odkedy sa začali údaj zhromažďovať v Španielsku. Yes es más frecuente de, más frecuente de, los que, de lo que estamos acostumbrados a ver en los telediarios. En el año 2015, la, macro, la macroencuesta de violencia contra la mujer elaborada... Vládny prieskum vykonaný v roku 2015 zistil, že spomedzi žien vo veku na 16 rokov, ktoré boli vo vzťahu, 10,7 pocítilo fyzické násilie, teda kopanie, údery do tela a podobne, alebo boli vystavené hrozbám, E, prostredníctvom zbraní alebo dokonca poranené zbraniami, ktoré použili ich partnery. E, tento mm, ich počet sa zvýšil na 20 v prípade žien, ktoré sa narodili mimo Španielska, ale žijú v Španielsku. Napriek tomu počet sťažností poklesol medzi rokmi 2009 a 2016. Avšak viac ako 300 sťažností, ktoré sa týkajú rodovo podmeneného násilia, bolo predložených v Španielsku. Každý deň v roku 2016, teda celkovo viac ako 108 tisíc. V prípade ochranných príkazov je najdôležitejšie myslieť na obeď. A taktiež e, proaktívna pozícia obete. Je však tiež dôležité, aby príslušný súd alebo prokurátor tiež konali primerane se han adoptado 166. Digo todo esto para que podamos entender la dimensión del... Toto všetko hovorím preto, aby som vám priblížila eh, rozsah tohto problému, nielen rodovo podmeneného násilia, ale taktiež institucionálne násilie, ktoré dokáže aj prekročiť eh, hranice jednotlivých štátov. Najdôležitejšie je uvedomiť si pocit bezmocnosti, ktorým sú ovládnuté mnohé obete rodovo podmieneného násilia, dajme tomu, keď oslovia políciu alebo súd, často majú pocit, že musia vysvetľovať, prečo boli tak dlho ticho, a to často v nenávisnej atmosfére. A dokonca eh, niektorých dní vyvolajú pocity, že oni sami sú na vine.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 Často sa vôbec nevyšetrí, prečo neboli dostatočné dôkazy na to, aby konanie pokračovalo. Ak je sťažnosť stiahnutá, ani tu často neprebieha vyšetrovanie, prečo k tomu došlo. Namiesto takéto nepriateľskej atmosféry na policajnej stanici alebo e, na súde by sme sa mali snažiť vytvoriť prostredie, ktorom by sa ženy cítili bezpečne a v ktorom by mohli hovoriť e, o svojich hlbokých e, psychických ranách, e, ktoré tak dlho zamlčiavali. <clears throat> Nestačia len dobré zámery a ciele. Musíme zaistiť náležite vyškolených odborníkov v tejto oblasti. La exigencia de generar un ambiente propicio y de confianza para hablar de las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 entrando de lleno en los problemas prácticos que se pueden apreciar a la hora de aplicar la Orden Europea de Protección, se ha de tener en cuenta, además... Na toto musíme pamätať, na to všetko, čo som uviedla. Musíme pamätať pri vyhodnocovaní dôvodov, prečo iba naozaj veľmi nízky počet európskych ochranných príkazov bol vydaný. podmienky nie sú vždy vytvorené preto, aby bolo možné udeliť európsky ochranný príkaz. Existujú niektoré právne stratégie, ktoré sa uplatňujú, ktoré často odrádzajú obete od toho, aby k tomu pristúpili, aby požiadali o konanie napríklad v prípade turistov, ktoré pocítia rodovo podmienené násilie. Ženy sa nestiažujú, pretože nevedia, na koho sa obrátiť, nevedia, čo presne by mali urobiť. Ďalej, postoj polície samozrejme je zásadný v takejto situácii, ako sme videli aj v prípade dvoch turistiek, ktoré boli ubytované v hoteli. Tiež tam môže byť jazyková bariéra v takýchto situáciách. A turisti sú spravidla v krajine iba krátke obdobie. Okrem toho, ďalší problém súvisí s tým, že nie je možné vydať automaticky obrovský ochranný príkaz na úrovni súdu alebo prokurátora. Tento problém sa dá čiastočne prekonať tým, že sa poskytnú kvalitné informácie, ale to sa veľmi často vôbec nedeje a týmto sa dostávam k možno poslednému dôvodu. Dajme tomu, že súd vydá španielský ochranný príkaz, dajme tomu koncom týždňa a obeď následne požiada európsky ochranný príkaz. Vypočutie na to musí prebehnúť do 72 hodín. Ale Iný súd, e, taký, ktorý nepozná fakty tohto prípadu, možno bude poverený predsedaním takéhoto vypočutia. Na to, aby sa mohol udeliť Európsky ochranný príkaz, sa musia vyhodnotiť informácie od obete. Najmä za obdobie, keď bola obeť chránená. Ak takéto obdobie bolo, musíme preskúmať taktiež úvodné vyhlásenie obete a hľadať nejaké prepojenia, ale toto je často zložité, pretože je skôr tendencia veľmi rýchlo spracúvať eh, prípady rodovo podnecovaného násilia a taktiež eh, zorganizovať eh, narýchlo súdne konania, čo často v podstate dosť podkopáva význam tohto druhu násilia. A okrem toho tiež sa znižuje miera eh, dokumentov, ktoré sú vypracované v takýchto prípadoch. Pozrime sa teraz na závery a možno vyslovíme aj nejaké slova kritiky na našu adresu. Španielské súdy ešte stále nemajú pocit, eh, ako keby boli zároveň aj európskymi súdmi. A to isté platia aj pre španielských súdcov bill y por la que se. Eh, so, colleagues, sorry for the slightly inelegant stopping of that video, but um, there was a, a lot more, and we really. Ospravedlňujeme sa za to, eh, že sme to museli eh, tak trošku neelegantne prerušiť. Nemáme už totiž viac času. Presne o 11. dne máme totiž neplánované hlasovanie. Tiež máme ešte ďalšieho rečníka na programe Takže je mi ľúto, ale museli sme to video prerušiť. Okrem toho sme stratili tlmočenie, hovorí pán predseda. Ďakujeme ešte raz. Eh, mohli by sme možno eh, dať dispozícii eh, aj zvyšok videa a taktiež prepis vyjadrení pani súdkyne. Ešte musíme nechať priestore pre diskusiu. Takže ďalší rečník, výkonný riaditeľ e, Združenia Victim Support Europe. Teresa, ty sa stále ujať slova, pretože musíš odísť. Len veľmi stručne. Chcela by som sa poďakovať všetkým. Pravdepodobne totiž budem musieť odísť pred koncom vypočutia. Mám totiž iné povinnosti. Chcela by som sa všetkým poďakovať. E, ako hovoríte, myslím si, že je dôležité poukázať na nedostatky, na chyby. A je e, vďaka možno prepisu tohto videa, i to by nám možno mohlo pomôcť. Ja som v kontakte e, s príslušnými oddeleniami, ktoré sa týkajú, ktoré sa zaoberajú aj smernicou Dobre, ďakujem pekne. Soraya môže ostať do konca vypočutia, výborne. Ona je druhou spravodajkyňou. Dobre, takže teraz e, ešte dostane slovo posledný expert a potom otvoríme diskusiu. Pán Levent Altan, ktorý je výkonným riaditeľom Victims Support Europe. Nech sa páči, možno na 10 minút. A potom bude priestor klas otázky aj vám, aj ostatným účastníkom. Ďakujem. Ďakujem aj za toto láskavé pozvanie na toto vypočutie. Ako už povedal pán Moraes, ja som výkonným riaditeľom Victim Support Europe. Sme európskou sieťou eh, organizácií eh, na pomoc obetiam. Máme 44 členov v 27 členských štátoch eh, a podporujeme zhruba 2 milióny obetí každý rok. Som tu aj preto, že som pôsobil v Európskej komisii, keď bol navrhnutý Európskej ochrany príkaz, aj keď sa o ňom rokovalo. Takže máme poznatky z tohto obdobia. Odtedy som sa nevenoval Európskemu ochrannému príkazu, odkedy bol vydený do praxe. Aj toto treba zohľadniť. Chcem sa poďakovať eh, mm, za správy, ktoré tu zazneli a taktiež za poznatky, eh, ktoré sa podarilo nadobudnúť v priebehu výskumu. Myslím, že bolo zaujímavé počuť si o problémoch, možných problémoch, krem je to, že osoba, ktorá spôsobuje nebezpečenstvo, môže e, zistiť, kde sa obeď e, nachádza a môže si ju ľahko nájsť. Myslím, pretože je dôležité zvyšovať osvetu, informovať. E, toto sú zásadné veci, ktoré sa musia zohľadniť. Ale chcela by, chcela by som sa na to pozrieť z iného pohľadu, ak dovolíte. Podľa mňa najpodstatnejšia otázka súvisí s tým, aký je dopyt v súvislosti s EPO a to je zložitá otázka. Nie je pochyb, že tisíce žien v celej Európskej únii aj na svete trpia, potrebujú podporu a ochranu. To naozaj je Mimo pochybnosti je to veľmi vážny problém, treba ho riešiť. A ďalšia otázka však je, či existuje dopyt po európskych ochranných príkazoch na úrovni obeti. Ja sa chcem opýtať, či teda obete sa stiažujú na to, že nemajú dostatočný prístup k ochrane. Zabudneme teraz na ochranný príkaz ako taký, ale na ochranu. Sú žiadosti na úrovni mimo vládok. Podľa mňa sú to otázky, ktoré si treba položiť. Prečo nie je viac informácií v organizáciách, ktoré by žiadali o kroky? Naša organizácia je v úzkom kontakte s našimi členami. Zameriavame sa na to, čo by malo byť prioritné aj to súboru našej stratégii, pracujeme štvoročný rámcový program a toto nie sú témy, ktoré um, sa týkajú cezraničnej ochrany, skôr národnej ochrany. Teda, akým problémom čili ľudia, ktorí sú vystavení ochranným príkazom v prípade, že cestujú do zahraničia alebo chcú vycestovať do zahraničia? Zhrnul by som niekoľko otázok, ktoré s tým súvisia. Pokúsim sa to prejsť rýchlo. Koľko ľudí je vystavených národným ochranným opatreniam a následne vycestujú do zahraničia a stávajú sa obeťami, prečo títo ľudia nehľadajú ochranu aj v zahraničí, čo im v tom bráni. Koľko ľudí sa teda stáva obeťou aj po vycestovaní do zahraničia. Vypočuli sme si aj nejaké príklady, ale nemáme žiadne konkrétne poznatky koľko prípadov e, ľudí, ktoré e, podliehajú Európskemu ochranu príkazu, e, žiadajú ochranu, ale nedostávajú túto ochranu. Prečo toto ochranné opatrenie prišlo až neskoro v niektorých prípadoch? Ďalej, koľko sú získalo nový ochranný príkaz zahraničia, ale nebolo primerané chrániť ich pred viktimizáciou. Vypočuli sme si o to súdky, niektorá spomenula 8 prípadov, v ktorých boli vydané ochranné príkazy, ale napriek tomu boli mnohé ženy zavraždené. Musíme si uvedomiť, aká je tu súvislosť. Nestačí totiž len skonštatovať, že ženy boli viktimizované v zahraničí, ale prijali sa opatrenia a ak by sa boli prijali ešte ďalšie opatrenia, bolo by ich to ochránilo. Musíme teda vyhodnotiť, či národné opatrenia fungujú a ak nefungujú, čo musíme robiť, aby sme v praxi týchto ľudí chránili. Koľky by chceli vycestovať do zahraničia, ale e, nerobia to, pretože sa boja viktimizácie ďalej, koľko by sa cítili bezpečne v zahraničí, ak by bol vydaný ochranný príkaz a taktiež um, koľko ľudia by stavení ochranným príkazom na národnej úrovni chceli požiadať o európsky ochranný príkaz, ale boli odradení. Už sme počuli o konkrétnych príkladoch ďalej, za akých okolností sa odsťahovali a, a presunuli do zahraničia, koľko rokov potom, čo bol vydaný ochranný príkaz, došlo k tomuto posunu, o koľkých mesiacoch či rokoch hovoríme a nakoľko sa to dá nejako ovplyvniť. Teda snažme sa zistiť, čo by boli najúžitejšie kroky z hľadiska ochrany žien. Keď hovoríme o 100 tisíc ochranných príkazoch, ktoré sa vydávajú každý rok, zhruba 40 tisíc z nich pravdepodobne prichádza zo Španielska samotného. Možno zhruba 90-95 prichádza len z úzkeho počtu krajín. Už to samo o sebe niečo hovorí o problémoch, ktoré existujú v celej EÚ. Prečo Španielsko je tak aktívne, iné krajiny nie sú aktívne? Nemyslím si, že je to preto, že by tam bolo viac domáceho násilia v jednej členskej krajine ako inde, aj keď sú isté odchýlky. Myslím si, že existuje druhý súbor otázok, ktorými sa musíme zaobrať a síce súvisí to s EPO, ktoré už boli vydané. Prečo tých 7 EPO bolo práve vydaných, za akých okolností boli vydané práve tieto. Myslím si, že štyri z nich sú len zo Španielska samotného. Teda prečo tieto obete žiadali o EPO, aká bola ich osobná situácia, ako boli informované tieto obete, aby využili tento nástroj, aké mali skúsenosti s procesom e, e, žiadania, taktiež e, ako vnímali dĺžku trvania celého konania, bola na ich strane spokojnosť, e, cítili sa tieto obete chránené, mali pocit, že im to pomohlo a nakoľko bola zaistená ochrana súkromia. Toto sú podľa mňa zásadné otázky, ktoré si musíme položiť v úvode, pretože ostatné otázky sú len špekuláciami o tom, čo by mohlo byť problematické, ak by bol vydaný EPO. Nevieme však, koľkokrát obete žiadali o EPO a nedarilo sa im ho získať. Toto musíme najskôr pochopiť a potom sa snažiť zistiť, e, aké kroky by bolo potrebné prijať. Takže obete nežiadajú o tento nástroj, čo presne by teda potrebovali na národnej úrovni aj na cezhraničnej úrovni. Ja netvrdím, že EPO nie je potrebné. Nie som si istý, či máme dostatočné poznatky o tom, e, čo by potrebné bolo v prípade existujúcich problémov. Teda tisíce žien, ktoré sú obeťami každoročne v domácom násilí, v prípadoch domáceho násilia musíme konať a to rozhodne. Máme významný nástroj, Istanbulský dohovor, ktorý e, dôkladne popisuje, aké kroky by sa mali prijať e, na obranu žien, na pomoc ženám. Musíme si uzrejmiť, aké hlavné priority existujú v tomto nástroji aké najvýznamnejšie kroky by sa mali prijať, čo by malo najväčšie dopady a v čom by Európska únia mohla priniesť najväčšiu pridanú hodnotu. Myslím si, že keď sa pozrieme na toto, keď vidíme, ako ženy vstupujú do násilných vzťahov, ako im pomôcť dostať sa do toho, ako im poskytnúť podporu, pripraviť ich stredné dobo aj dlhodobo, ako prenasledovať páchateľov a taktiež ako podporovať deti v takýchto situáciách. Keď toto všetko zosumarizujeme, otázka podľa mňa e, znie, či e, sa to dá pokryť v európskej legislatíve, či by sme mali prijať praktické opatrenia na to, aby sa dosiahli nápravy v týchto situáciách a ako to pomôže e, implementovať článok 18 smernice o obetiach. Tento článok stanovuje, že v prípade potreby takéto opatrenia by mali zahrňať aj postupy na základe vnútroštátnej legislatívy na fyzickú ochranu obetí a ich rodín, a tým sa otvára priestor pre kroky na národnej úrovni. Vypočuli sme si dnešné vyjadrenia a mnohé z nich sa týkali problémov na národnej vnútroštátnej úrovni. Problémy s fungovaním vnútroštátnych e, ochranných príkazov a ak tieto ochranné príkazy nefungujú dostatočne dobre, tak ani EPO nebude dostatočne fungovať, ak by tu bol dopyt. Myslím si, že sú tu dve hlavné priority. Jednak zaistiť, aby bola dostatočná podpora a informácie poskytované obetiam v e, mm, súdnom systéme, taktiež by tým obete získali lepšie povedomie o svojich právach, nárokoch, získali by e, lepšie znalosti o tom, aké majú možnosti a čo presne majú robiť, aby takýto ochranný príkaz e, bol udelený. Takisto treba sa pozrieť na vnútroštátne opatrenia a zistiť ich dobré fungovanie s tým, aby existovali správne prúzne opatrenia, ktoré by reagovali na novú e, situáciu, aby podporovali novú technológiu. Španielsko ide príkladom. Nestačí povedať, nepribližujte sa k tejto e, žene. Treba e, zabezpečiť opatrenia, ktoré to zaistia a treba zaistiť ochranu osobe, ak to hrozí či je možné rýchlo prijať takéto opatrenia spolu so zárukami. Máme určité e, e, príklady, e, ktoré umožňujú policii vydávať záväzné rozhodnutia. A je to v zmysle istambulského, istambulského dohovoru. A e, v prípade, že policia to tak vie urobiť, to e, zachráni život e, ženy. Či policajti, prokurátori a sudcovia majú dostatočnú odbornú prípravu, aby vo všetkých etapách či už žiadosti alebo rozhodnutia chápali význam týchto otázok a naliehavosť rýchleho konania Častokrát počúvame z praxe, že e, ženy nedostávajú e, e, pomoc, pretože existujúca kultúra neuznáva násilie na základe rodovej nerovnosti. Treba zabezpečiť efektívnu prax, efektívne technológie. To sú všetky otázky, ktoré musíme zodpovedať pri stanovení priorít. A čo je zaujímavé, pokiaľ ide o Európsku smernicu o, o, o beťach, a to už skončím, myslím si, že vytvorila precedens. E, vykročila smerom k tvorbe minimálnych noriem, podľa môjho názoru. E, túto smernicu navrhli a príli predovšetkým vychádzajúc z dôvery. E, článok 60 3.2 hovorí o potrebe justičnej spolupráce, ale zásadný bod spočíva v tom, že keď chýba e, ochrana e, práv obetí, e, odborníci z praxe a sudcovia nedôverujú systému, kde neuplatňujú sa takéto opatrenia. To sa týka aj ochranných príkazov. Ak existujú opatrenia, ktoré chránia obete od domáceho nasilia aj pred inými rizikami, teda ak neexistujú takéto opatrenia, či môžeme na úrovni členských štátov navzájom skutočne si dôverovať Chápem, eh, že treba ešte robiť veľmi veľa štúdí, ale pre, podľa mňa to sú tie kľúčové otázky, ktoré potrebujeme zodpovedať. Ďakujem pekne. Ja určite by som mal niekoľko otázok k tomu, čo ste povedali, ale rád by som eh, teraz umožnil našim eh, členom vystúpiť a samozrejme pani spravodajkynia Sara je to potom zhrnie. Chcem si overiť, či niekto z členov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel eh, poďakovať všetkým odborníkom. Pre mňa bolo mimoriadne dôležité Ja som sa e, v živote nestretol e, s rodovým násilím. Jediný príklad takéhoto násilia, ktorý poznám, je e, Otelo od Shakespearea. Toto mi otvorilo oči. Teraz si uvedomujem, nakoľko široký a hrozný problém toto rodovo motivované násilie je. Ďakujem pekne. Niekoľkokrát sme spomínali číslo 7. Je pravda, že veľmi nízka e, miera používania ochranného príkaza naznačuje, že niečo treba zmeniť. A s tým súvisí moja otázka. Máme tu veľmi dobrú štúdiu. Ale vo všeobecnosti informácie chýbajú. Nie ich dosť a e, som zvedavý na váš názor. Čo je podľa vás bude v budúcnosti dôležitejšie? Novelizovať smernicu o EPO, urobiť jej e, rekodifikáciu, alebo e, či by nestačilo posilniť aktivitu, pokiaľ ide o propagáciu tohto nástroja, či už ide o právnikov alebo obete ktorá z týchto eh, ciest je podľa vás eh, dôležitejšia? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Štetina. Máme ešte eh, niekoho okrem pani spravodajky, ktorý by som odovzdal slovo na konci. Aj ja si dovolím vystúpiť. Ja som bol aktívnym členom tohto výboru v čase, keď sa urobil ten pôvodný návrh a v súvislosti s niektorými poznámkami pána Altána a niektorými pripomienkami e, e, našich výskumníčiek chcem sa opýtať, že e, krajiny, ktoré majú tú možnosť, teda možnosť opt-inu alebo opt-outu, môžu sa tohto zúčastniť, zúčastniť sa tohto mechanizmu ochranného príkazu. Čiže v prípade, že sa odborníci domnievali, že takýto ochranný príkaz je potrebný, e, krajiny sa e, preň rozhodli. A, moja otázka e, smeruje k neproporcionálnemu využívaniu tohto nástroja v niektorých štátoch, ktoré ste spomenuli, Znamená to, že tam e, e, chýbajú nejaké informácie. My totiž potrebujeme instrument, ktorý dokážeme e, využívať adresne, možno, že ako niečo, ako doplnok k vnútroštátnej praxi. V tom čase práve o tom sme hovorili vo výbore LIBE a vo výbore FAM a chcel by som eh, naozaj podporiť eh, eh, myšlienku o tom, že implementačná fáza pokulháva a mm, miera uplatnenia klesa v porovnaní s pôvodnými obdobiem, pôvodným obdobím prvými mesiacmi, keď sa o tomto nástroji veľmi veľa hovorilo. A Teraz hovorím o tých štátoch, ktoré využili túto možnosť, e, uplatnili tento nástroj, rozhodli sa pre jeho uplatnenie a na ochranu e, zraniteľných žien. V žiadnom prípade tento nástroj sa nemienil ako e, univerzálny prostriedok, ale ako určitá pomôcka pre ženy v transhraničných situáciách práve vtedy sme vo výbere Libie sa domnievali, že tento nástroj by e, mal byť e, užitočný v niektorých konkrétnych situáciách. Toľko na doplnenie k pánovi Altánovi. Praje si ešte niekto slovo, chce položiť nejakú otázku, predtým ešte ako odovzdám slovo e, pani spravodajkyni. Prepačte, nevšimol som si, že máme tu zrejme aj predstaviteľa komisie. I'm really sorry. I did, so you know what? It's terrible. Veľmi sa ospravedlňujem je to hrozné, ale nám do poznámok nedali žiadnu zmienku o tom, že je to aj predstaviteľ komisie. Takže veľmi radi by sme si vypočuli aj e, predstaviteľe komisie. Alebo nech sa páči. Poprosím vás. Prepačte, nemám ani vaše meno, takže poprosím vás, aby ste sa predstavili. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. Žiadny problém tu nevidím. E, volám sa Ezebel e, Perinio pôsobím na útvore e, e, pre trestné procesné právo. Veľmi podrobne sledujeme túto agendu, považujeme ju za nás veľmi dôležitú. E, ďakujem vám pekne za túto diskusiu, za približenie veľmi zaujímavej dobrej správy. V prvom rade by sme chceli zdôrazniť, že správna implementácia smernice o Európskom ochrannom príkaze, ako aj uplatnenie nariadenie o vzájomnom uznávaní ochračných príkazov v e, e, občanských veciach je teraz e, prioritou pre nás a našich členov komisie. Všetky členské štáty sú viazané s o ochrannom príkaze a tie, ktoré sú viazané, už oznámili na komisiu transpozičné opatrenia. Teda nie všetky v včas oznámili a preto sme museli ich vyzývať e, k tomu, aby tak robili. A teraz e, po uplynutých dvoch rokov e, všetky členské štáty zabezpečili transponovanie týchto opatrení. Pre nás je v súčasnosti prioritou príprava správy, ktorú zverejníme na budúci rok. Spolu s vámi sme tiež sklamaní a s poľutovaním konštatujeme, že tento nástroj sa nepoužíva dostatočne široko a takisto súhlasím e, e, s vysvetlením pána Altona, ktoré tu práve odzneli. Aj my sa e, snažíme spojiť s členskými štátmi, snažíme sa pochopiť, prečo nedostatočne široko využívajú túto možnosť. Od členských štátov sme dostali určité praktické informácie ohľadom e, príslušných orgánov s tým, aby sme mohli e, e, v praxi pomáhať šíreniu tohto nástroja. Verejňujeme to na portále e-Justice na Európskej justičnej sieti, teda na príslušnej webovej stránke. Takisto sme dali k dispozícii finančné prostriedky, aby sme na pomohli Európskej organizácii odbornej príprave e, e, pracovníkov justície e, s tým, aby pripravili konkrétne vzdelávacie kurzy pre justičných pracovníkov. Ako sme sa mohli dozvedieť od kolegyne zo Španielska, od sudkynie, nie všetci odborníci sú informovaní o používaní tohto nástroja sme odhodlení e, byť napomocní pri e, zabezpečení fungovania tohto nástroja. E, chceme zvyšovať informovanosť vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s právami obetí. Ako viete, poskytujeme granty v rámci programu DAFNE súbežne s tým e, vyhodnocujeme e, správnosť e, implementácie smernice o právach obeti vo všetkých členských štátoch a plánujeme organizovať stretnutie odborníkov na vysokej úrovni 29. januára budúceho roku. Plánujeme viesť konstruktívne diskusie s expertmi členských štátov o viacerých témach, ktoré súvisia s obeťami, vrátane boja e, proti rodovému nasíliu voči ženám a e, uplatneniu ochranných príkazov. Ako vidíte, sme odhodlen, odhodlení konať, pretože naozaj sme boli e, otrasené informáciami o situácii v niektorých štátoch, najmä, alebo napríklad v Španielsku, ale nie len v Španielsku. Áno, to je dôležité, že aj, sú tu aj ostatné krajiny v Európe. Je to eh, veľmi užitočné, čo ste povedali, pretože práve eh, hovoríme o tom, aby sa to spralatne upravovalo, aby to bolo eh, v pravom zmysle slova celoeurópskym ochranným príkazom, aby aj ostatné členské štáty zvážili možnosť použitia tohto mechanizmu. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Teraz v podstate už končíme toto vypočutie. Chcel by som zdôrazniť, že e, sme si vypočuli e, e, prezentácie expertov. Toto vieme zverejniť. Musíme si uvedomiť, že zasadnutie tohto výboru sa vysiela prostredníctvom internetu, ale radi by sme zabezpečili ďalšie šírenie vašich informácií, aby to získali aj tí kolegovia, ktorí dnes neboli prítomní. Týka sa toho Týka sa to aj e, vystúpenia komisie. A teraz e, v mene spolu e, predsedničke a v mene výboru Líbe by som chcel ešte raz dôrazniť, že Európsky ochranný príkaz je veľmi dobrým príkladom dobrej spolupráce medzi našimi dvomi výbormi. A teraz slovo odovzdávam späť našej spravodajkyni pani Soraj Post poprosím e, ťa, Soraya, aby si e, zhrnula a uzavrela to, čo sme si vypočuli a tým by sme ukončili aj samotné vypočutie. Ďakujem pekne. Ďakujem, Klod. A ďakujem vám všetkým za poskytnuté informácie, za vaše vystúpenia. Považujem e, e, ich za veľmi dôležité, vnímam to ako spravodajkyňa. Aj kolegyňa Tereza predtým, ako odišla, tiež e, podotkla, že išlo o dôležité informácie. Takisto aj to, čo sme si vypočuli z úst predstaviteľky komisie. Je dôležité, aby sme s Teresou asi sa opätovne stretli s predstaviteľmi komisie aby sme zachytili e, e, všetky informácie bez zvýšku. Aj e, vy, kolega Levante, tiež ste nastolili viacero otázky a rada by som si vypočula odpovede, pretože pre našu správu sú dôležité práve odpovede na tieto otázky. Naozaj máme pred sebou veľa práce, musíme to urobiť promptne Musíme sa zhostiť svoje zodpovednosti a e, zistiť ľudské práva pre všetkých občanov. Aj komisia musí preukázať e, svoje odhodlanie zabezpečiť náležité fungovanie nástroja EPO. A rada konštatujem, že e, máte aj teraz určité pozitívne správy komisia musí e, konať e, e, voči všetkým členským štátom, ktoré porušujú smernicu o európskom ochrannom príkaze. Viem, že niektoré takéto konanie sú rozbehnuté a komisia samozrejme musí si splniť svoje povinnosti v zmysle predkladania správ podľa smernice Takže e, e, podľa e, mňa komisia musí organizovať aj ďalšie štúdie o používaní ochranného príkazu, musí organizovať informačné kampane a podporovať všetky formy výmeny osvedčenými postupmi spolupráce medzi členskými štátmi a členskými štátmi a občianskou spoločnosťou, aby sa zaistilo náležité fungovania EPO Takisto komisia by mala e, e, zorganizovať e, prekladanie správ a monitoring v spolupráci s občianskou spoločnosťou členských štátov. A treba zabezpečiť zverejnenie zoznamu príslušných orgánov, ktoré sú za, zodpovedné za vystavovania a uznávania ochranných príkazov takisto aj ústredných orgánov, ktoré dostávajú takéto príkazy a postupujú to ďalej s tým, aby tento zoznam bol k dispozícii obeťam a organizáciám, ktoré e, poskytujú podporu, žiadajú vystavenie takýchto e, príkazov a takisto členské štáty musia jednoznačne odsúdiť takéto prejavy násilia. Neviem, či som to správne zachytil, ale podľa mňa španielská súdky použila výz, e, e, výz, výraz rodový terorizmus. E, to sa mi celkovo poznávala ma, ale by sme osúdiť politikov, ktorí to trivializujú, prípadne robia z obete, eh, obeti eh, obetných baránkov. Myslím si, že tento nástroj je veľmi vhodný na boj proti rodovému terorizmu. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Saraja Post. Ďakujem eh, veľmi pekne všetkým expertom, ktorí ste sa zúčastnili schôdze oboch výborov a ďakujem všetkým členom výboru FAM a LIBE. Aj vám, pán spolupredseda. Ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať v zasadnutí výberu LIBE o 11. hodine.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 Mr. Chairman, can we get on with this? Pán predseda, mohli by sme začať? Yeah, I was just waiting for you to say that. Áno, čakal som na vás, kým to, eh, kým to poviete. Eh, eh, ďakujem za riadenie stretnutia. Prosím kolegov, zaujmite teraz svoje miesta. Sú to náročné hlasovania, dúfam, že všetci majú vaš, svoje hlasovacie kartičky. Je tu niekto taký, kto nemá svoju hlasovaciu kartičku? Prosím, povedzte nám to teraz, nehovorite nám to neskôr. Dobre, takže všetci máte hlasovacie kartičky. Áno, výborne, dobre, takže to znamená, že sme pripravení. Dobre, koordinátori sú e, pripravení, takže pripravení sme aj my tým pádom. Okay, the first vote. Prvé hlasovanie sa týka o uh, revízii nariadenia 45-2001. Spravodajkyňou pani Cornelia Ernst, ujme sa slova. Ja by som sa chcela e, poďakovať ešte raz všetkým, e, ktorí na tom spolupracovali a ďakujem za dobrú spoluprácu, povedala spravodajkyňa pani Cornelia Ernst. Ďakujem veľmi pekne, Cornelia. Buď teraz prejdeme na hlasovanie Hlasujeme o e, pozmeňujúcom návrhu 17. Otváram hlasovanie e, predložené výborom Jury. Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme. Hlasovanie je otvorené. Stále je otvorené hlasovanie, kým si ľudia posadajú. Prosím, sadnite si. Dobre, ešte naťahujeme čas, kým si poslanci sadnú. Pani Guillaume, ospravedlňujem sa, ale zároveň vám ďakujem. Dobre, uzatváram hlasovanie. Schválené kompromisný e, článok 2. Otváram hlasovanie. Dobre, frakcia SAD má o jedného poslanca naviac. Prosím, upravme to. Dobre, ďakujem. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmeňovací návrh 253. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 253. Uzatváram hlasovanie. Ešte je hlasovanie otvorené, pán Vos. Pozmeňovací, pán Vos nevie nájsť e, pozmeňovací návrh. Je to pozmeňovací návrh 253 na strane 3. Pre tých kolegov, ktorí z nás nesledujú, je to pozmeňovací návrh 253 na strane 3. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh e, 3. E, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 111. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 19. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. pozmeňovacie návrhy 112, 113, 114, 115 a 116 hlasujeme spoločne. Otváram hlasovanie. Has everyone got it? Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 117. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenici návrh 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kolegovia, teraz ma sledujte chvíľku. Teraz budeme hlasovať e, e, o pozmeňovacom návrhu 20 e, z výboru Júri, ktorý sme preskočili. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 20 výboru Júri. A hlasovanie stále otvorené. a v tomto prípade EPP má o kolegu naviac. E, prosím, jeden z kolegov, vyťahnite kartičku. EPP má stále o jedného člena viac. E, prosím jedného poslanca, aby vyťahol hlasovaciu kartičku. E, ďakujem veľmi pekne, pán Melo. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Pozmaňovací návrh 118 Pozmeňovací návrh 118. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis k článku 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 125. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmeniť návrh 126. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Spravodajca hlasoval proti. Pozmeňujúce na 126. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa. sa na 24. máme tu nejaký technický problém. Dobre, máme nejaký technický problém, kolegovia. Musíme na chvíľu hlasovanie prerušiť vzhľadom na to, že máme technický problém. Zastavili sme sa pri hlasovaní o pozmeňovacom návrhu 24.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 Uh, Dobre, kolegovia. Prosím, teraz ma pozorne vypočujte. Ospravedlňujem sa, uh, pani Ernst. Viem, že je to vaša správa, vyriešime to. Čo sa stalo, je uh, tá zariadenie je preťažené, pretože čo sa stalo, že registruje 62 uh, poslancov, ktorí hlasujú ale môže to byť iba 60 hlasujúcich eh, poslancov a zariadenie znesie iba 60 poslancov a zariadenie je pod veľkým stresom eh, so 62 poslancami. Takže poprosíme koordinátorov. Dobre, pán Melo, dobre, tak sa nechytajte zariadenia. Počúvajte ma pozorne, kolegovia. Nie je to otázka EPP prosím koordinátorov, aby skontrolovali počty. Môže, môžu všetci ostať ticho, kým dokončím vetu. Prosím, skontrolujte, či vaše delegácie majú ten počet, ktorý majú mať. A potom urobíme test. Ospravedlňujem sa za to prerušenie. A potom budeme pokračovať so 60 poslancami. Dobre, takže prosím, skontrolujte. SND má 15, EPP. Pani Medzola, skontrolujte si svoje počty. Just to check that. do a test now, yeah? I'm presuming from... Predpokladám eh, z vašeho veselia, že koordinátori skontrolovali počty. Dobre, urobíme test a uvidíme, čo znesie hlasovacie zariadenie. Otvárame hlasovanie. Môžete hlasovať o čomkoľvek, je to iba testovacie hlasovanie. Registrujeme 61 poslancov, čo je stále neznesiteľné pre zariadenie. Čiže z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 Colleagues, just give us uh, 30 seconds, we'll sort this out. Kolegovia, dajte nám ešte 30 sekúnd a my to vyriešime. Um, Kolegovia, vyskúšame ďalší test a uvidíme, či počet sa ustali na 60. Dobre, tak prosím, zaujímite svoje miesta. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Je otvorené hlasovanie? Áno, hlasovanie je otvorené. Prosím, hlasujte teraz. Yeah, but I think, I think, I think. Okay, the... Dobre, kolegovia, vyriešili sme problém, ale, ale musíme začať s pozmeňujúcim návrhom 125. Dobre, usadte sa opätovne. Ospravedlňujem sa za zdržanie. Dobre, keď sú všetci pripravení, prosím, eh, venujte mi pozornosť. Dobre. Pozmeňujúci návrh 125. Pozmeňujúci návrh 125. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 125. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 126. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 24. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené kompromisný návrh článku 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmeňujúci návrh 130. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 131. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 132. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené Pozmeňujúci návrh 133 a pozmeňujúci návrh 25, ktoré sú identické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 134. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 135. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. Pozmeníci si návrh 136. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh e, článku 25. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 34. Pozrieme sa na 34. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa na 35. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa na 153. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 36. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 31. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmeňujúci návrh 39, 40, pozmeňovací návrh 39 až 46 hlasujeme spoločne. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúce návrh 40. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. Pozmeňujúci návrh 157. E, Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 163. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 164. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 165. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 166 a 167 identické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh k e, článku 43. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 172. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh článku 44. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 176. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 177. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 178. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 180. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 49, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 182. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis k článku 48. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmienite návrh 186. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kolegovia, urobili sme chyby musíme sa vrátiť k, druhému, k druhej časti pozmeňovacieho návrhu 184. Otváram hlasovanie. To je druhá časť návrhu 184 na strane 12. Otváram hlasovanie. Vracujeme sa k druhej časti pozmeňovacieho návrhu 184. Všetci to máte. Stále otvorené toto hlasovanie. Stlačte zelený gombík, keď ste EPP. To zjednoduší veci. Prosím, nehovorte, neopakujte to. A môžete prosím prestať hlasovať proti vlastným pozmeňovacím návrhom. Dobre zamietnuté. Pozmeňujúci návrh, o tom sme hlasovali. 206. E, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 53 44 sú identické. 53 a 44 e, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 45 výboru Jury. Otvárame hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 55. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem si návrh 208, prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. A nebudeme hlasovať o druhej časti, čiže prídeme na pozmeňujúci návrh 209. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté eh, návrh 210. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 212. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 213. Otváram. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 214. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 216. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 217. Otváram hlasovanie. Anna. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 219. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 57 a 220 sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 221. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis k článku 61. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 226. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis k článku 62. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrhy 251 až 257 unblock. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 234. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 46. Júri, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 235, 306 a 37 sú rovnaké. Hlasujem en blok, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 238 a 39 rovnaké, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 240 až 41. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Žiaľ, musíme pokračovať. Oznámte, že ste hlasovali proti obaja, aj keď došlo ku chybe, takže ideme ďalej. Len oznámte, že ste hlasovali proti písomne. 242 otváram hlasovanie. 218, pardon, takže návrh 218. Konec hlasovania. Zamietnuté. 242. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. 243. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 47 Júri. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. tomto majú EPP jedného navyše. Mohli by ste, prosím, jedného vášho hlasujúceho stiahnuť? Takže 47 ešte raz. Je to v poriadku. Návrh 244. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 246. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 248. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 250. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 255. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 58 a 48 rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie návrh 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 72. Otváram hlasovanie. Ešte stále je hlasovanie otvorené.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 Zamietnuté. Návrh 5. Júri. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 73. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 74. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 75. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz nasleduje návrh 76. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania prijaté. Návrh 80. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 81. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 82. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrhy 5 a 7 sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 6 a 8 sú tiež rovnaké. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania prijaté. Návrh 7. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje návrh 84. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 85. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 86. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 92. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 93. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 14. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 14. Júri. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 15 júri, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 97, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie bude prebiehať menovite v takto pozmenej verzii textu. Budem o ňom hlasovať. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 45 hlasov za, 7 proti a 6 sa zdržali. Teraz sa budeme hlasovať o rozhodnutí eh, začať rokovania. Budeme potrebovať absolútnu väčšinu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 45 hlasov za 7 proti, 6 sa zdržali. Blahoželáme pani Ernst, spravodajkyni. Ďakujem kolegom za trpezlivosť a týmto prechádzame k ďalším bodom. Najskôr návrh vykonávacieho rozhodnutia rady o jednom z kontrolných opatrení k drogám. Spravodajcom je pán Bony. Ide o jedno jediné hlasovanie. Pristúpime jedine k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté 54 hlasov za, jeden sa zdržal, jeden proti. Pán Bony, ospravedlňujem sa. Neopýtal som sa vás, či sa nechcete vyjadriť. Prepáčte, chceli ste sa vyjadriť? Nie. Dobre, blahoželáme. I don't know what the substance is actually. Ja vlastne neviem, o aké látky tu ide, ale možno by sa mi teraz celkom hodilo si ju dať. Ďalej nasleduje tretí bod hlasovania. Viem, že máte niektoré povinnosti, musíte odísť. Ospravedlňujem sa ešte raz za malé omeškanie. Prejdeme ich hneď k bodu 17 Musím prečítať jedno úvodné vyhlásenie najskôr. Ide o rámec únie pre presídľovanie. Ide o návrh správy k návrhu nariadenia k rámcu únie pre presídľovanie. Spravodajkyňou je pani Bjork. V kompromise 17 sú pokryté úvodné ustanovenia a tie sú bezpredmetné, pretože kompromis 17 obsahuje e, chybu preklep. a e, Uvádza sa tam, že kompromis 17 je bezpredmetný. Dúfam, že je to všetkým jasné. Pýtam sa, či spravodajky nemali Björk sa chce ujať slova najskôr, alebo či môžeme hneď hlasovať. Veľmi stručne chcela by som sa len stručne poďakovať všetkým prítomným za to, že sa podelila na tomto úsilí, najmä teňovým spravodajcom, ale mnohým ostatným inštitúciám, mimovládkám vládkam vládam, ktoré sú aktívne presídľovanie, s ktorými sme úzko spolupracovali, aby sme sa dopracovali k tomuto výsledku. Je jasné, že je to jediný návrh, ktorý zaisťuje bezpečné a legálne formy vstupu. Všetci sa snažili vyťažiť z toho maximum, za toto sa im chcem poďakovať. Všetci sa snažili o kompromisy. Dúfam, že sa nám podarí opustiť túto sálu eh, s takým stanoviskom Európskeho parlamentu, na ktorý môžeme byť hrdí. Chcem sa poďakovať poradcom, zo všetkých politických skupín, najmä z našej politickej skupiny. Tiež sa chcem poďakovať sekretariátu a teším sa na hlasovanie. Ďakujem. Much, Ďakujeme pekne, Malin. Pristúpime k hlasovaniu. Návrh 117. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 118. Pardon, kompromis 1. Otváram hlasovanie. Kompromis 1. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej, kompromis 2. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis. 4. Otváram hlasovanie. Zhruba na strane 6 hlasovacieho zoznamu. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Stihli ste odovzdať svoje hlasy? Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh. 5A. Hlasujte, prosím. 5A. Kompromisný návrh 5A. Strana 14 hlasovacieho zoznamu. Končím hlasovanie. Príjma sa. Všetko je v poriadku? Sledujte chod udalosti. Kompromisný návrh 6. Kompromisný návrh 6. 6. Poprosím, aby sme boli ticho. Končím hlasovanie. Aj toto je schválené. Kompromisný návrh 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Príjma sa tiež kompromisný návrh 8, strana 19. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Príjma sa. Kompromisný návrh 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený kompromisný návrh 10. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Aj toto je schválené. Kompromisný návrh 11. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 12. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromisný návrh 14. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromisné návrh 13. Týka sa článku 12. Koniec hlasovania. Schválený. Kompromisné návrh 15, článok 13. Schválený. Kompromisný návrh 16. Schválený. 1-1-0. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmenuje sa návrh 534. Zamietnutý. Kompromisný návrh 17. Konec hlasovania. Príjima sa. Pozmeniu sa na vrch 115 k článku 18. Konec hlasovania. Zamietnutý. 546. Ospravedlňujem sa, kolegovia. 545. Hlasujte, prosím. 545. Konec hlasovania. Schválený. 546, nech sa páči. Končím hlasovanie. Príjma sa. na návrh 116. Končím hlasovanie. Príjma sa. 548. Končím hlasovanie. Príjma sa. U, úvodné ustanovenia 131. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 132. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 155. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 172. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 225. Nech sa páči, hlasujte. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 226. Končím. Zamieta sa. 237. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 247. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 248. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Kolega Mich Marin. Chcete ešte niečo povedať pred záverečným hlasovaním? Myslím si, že je tu menší problém pri jednom z hlasovaní. Chcela by som požiadať, aby sme sa prerušili e, na dve minúty, e, aby som to prebral s tenými spravodajcami. Máme toľko času? Kolegovia? Poprosím vás o trpezlivosť, ale nech to nebude ako, viac ako minúta. Minute, but... Ostatných poprosím, aby ste boli trpezliví. tie e, eh, eh, spravodajcovia, ja poprosím vás, aby ste to promptne vyriešili, aby sme mohli pristúpiť k eh, záverečnému hlasovaniu. Toto je prípustné. Colleagues, just be patient for another... Eh, kolegovi, poprosím vás ešte o chvíľku strpenie. E, ide o legislatívu a takéto niečo sa môže pripustiť. Ešte jednu chvíľku, minútu poprosím. Okay, colleagues, uh, you can resume... Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili. Vyriešili sme to. So this is rejected, then we have to vote this to... Okay. Uh, um, Vážení kolegovia, posaďte sa prosím. Máme to vyriešené v zmysle mm, rokovacieho poriadku. Môžeme opätovne e, e, hlasovať. Ešte som neukončil, už začínate e, prejavovať nesúhlas. Môžeme opätovne hlasovať o článku to si vyžaduje väčšinu hlasov. Predtým, ako zamietnete môj návrh, dovolte, aby som to ukončil. Potrebujeme, aby väčšina členov výboru to pripustila. Ak máme e, väčšinu, aby e, kompromisný návrh 5a e, o článku 5 sa prehlasoval opätovne, urobíme tak. Takže poprosím vás, či väčšina členov výboru súhlasí s tým, aby sme e, opätovne hlasovali o kompromisnom návrhu 5a o článku 5. Poprosím vás, aby ste zdvihli e, svoje ruky. Buďte e, opozorní, prosím vás. Ak by ste súhlasili s opätovným hlasovaním o kompromisnom návrhu 5a, článok 5, povedzte áno. Poprosím vás, aby sme to spočítali. Mohli sme to urobiť elektronicky, ale urobme to tak klasickou cestou. Ak budete chcieť e, to overiť, overíme to. Dobre, urobme to elektronicky. Kto si praje opätovné hlasovania? Teraz poprosím vás, aby ste odozdali e, kladný hlas. Áno opätovné hlasovanie, ak to chcete pripustiť, opätovné hlasovanie od článku 5. Hlasujeme elektronicky. Odovzdajte kladný eh, hlas. Has everyone voted? Has everyone voted? Môžem to uzavrieť. Končím hlasovanie. Štyridsať hlasov. na čo ste hlasovali proti, my sme o to nežiadali. A teraz, kto je proti, môže hlasovať proti, ale je jasné, že väčšina je za. Takže teraz budeme elektronicky opätovne hlasovať o kompromisnom návrhu 5a, ktorý sa týka článku 5. Náš výbor bude opätovne hlasovať o tomto článku. Máme tu e, menovité elektronické hlasovanie. Poprosím vás o o to, aby ste e, prestali sa e, rozprávať. Ide opätovné hlasovanie, nebudeme to opakovať. Hlasujeme o kompromisnom návrhu 5a, článok 5. Otváram hlasovanie. Aby ste e, vedeli, či hlasujete správne. Druhýkrát to opakovať nebudeme. OK, has everyone voted? Môžem to uzavrieť. Zemetnutý 71 proti, 8 eh, hlasovali za, nik sa nezdržal. A teraz, kolegovia, poprosím vás o, o, o to, aby to bolo ticho. Utište sa, prosí. prosím. To znamená, že môžeme 362-366 eh, hlasovať eh, o nich opätovne. Takže Hlasujeme o 362. Koordinátori, poprosím vás, naznačte svojim kolegom, ako by mali hlasovať. Okay, just, just so that, that it's clear, we have to do that. Musíme tak uh, učiniť. Okay, I know you're conferring with each other. Viem, že sa chcete poradiť, ale aby to bolo jednoznačné, v dôsledku toho, ako dopadol kompromis 5a, musíme hlasovať o dvoch ďalších pozmeňujúcich návrhov. Takže poprosím vás o ticho 362. Otváram hlasovanie. Ešte raz otváram hlasovanie 362. Čím to urobíme e, rýchlejšie, e, o to bude to lepšie stále ešte hlasujeme. 362. Teraz môžem to uzavrieť? Áno, uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 55 proti, 2 za, nik sa nezdržal. A teraz 366, hlasujeme ešte raz. Koordinátorov poprosím, aby e, naznačili smer. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 58 58 e, e, hlasmi proti. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasuje sa elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 37 hlasami 2 za, 20 proti, 2 sa zdržali. Blahoželám pani spravodajkyni. A teraz hlasujeme pán Engel, a prečo odchádzate? Hlasujeme o mandáte. O mandáte eh, na vstup do rokovaní. Posadte sa prosím. Eh, Vráte prosím vás do zariadenia svoje kartičky, budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 40 za 14 proti. Nik sa nezdržal. Blahoželám. Thank you very much, colleagues. That's... Veľmi pekne ďakujem, kolegovia. Tým sme skončili hlasovanie.